Bonjour à tous. La séance est donc reprise. Takže, vážení kolegovia, budeme e, pokračovať. Zapisnica zo včera je k dispozícii. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nie. Výborne. Zapisnica tým pádom je schválená. Na programe e, máme teraz spoločnú rozprávu Kohezný fond, Regionálny rozvojový fond a sociálny